So it's my pleasure to uh, invite you today. Som veľmi rád, že vás uh, tu dnes môžem uh, privítať. Dnes si vypočujeme ďalšiu uh, ministerku z Fínska, ministerku pre životné prostredie a zmenu klímy, pani Mikonenovú. Na pláne s ňou máme výmenu názorov. A následovať bude ďalšia príležitosť výmeny názorov s ministerkou pre rodinu a sociálne služby. Naše otázky budeme zameriavať na zdravotné otázky, ktoré spadajú do pôsobnosti tohto výboru. Ešte predtým, než prejdeme k výmene názorov, spomeniem niektoré odporúčania, ktoré prijali koordinátori 18. júla Chcem sa formálne spýtať koordinátorov, či majú pripomienky k zápisnici, e, ktorá je k dispozícii elektronicky. Zdá sa, že nie, takže môžeme vychádzať z toho, že e, je to dohodnuté medzi koordinátormi. A chcel by som vás teda poinformovať o e, rozhodnutiach, ktoré padli na prvom zasadnutí koordinátorov. Takže prvé rozhodnutie bolo pozvať na výmenu názorov komisárku Malmströmovú na naše prvé septembrové zasadnutie, aby sme diskutovali o téme Mercosuru, aby sme mali do, dosť príležitostí e, pýtať sa na environmentálne e, otázky v tejto súvislosti, či už je klimatické zmeny, biodiverzitu alebo potravinovú bezpečnosť. Pozvanie zašleme dnes. Ďalšie pozvanie pozveme komisárovi Bulčovi eh, pre oblasť dopravy. Tiež ide o výmenu názorov počas nášho prvého zasadnutia v septembri, aby, eh, vyzveme ho, aby eh, nás informoval, zodpovedal naše otázky o aktuálnom vývoji rokovaní s IKI, eh, ohľadom IKO schémy pre leteckú dopravu, znižovanie eh, emisí eh, je veľmi dôležité v tejto oblasti. Je tu dôležitá otázka v budúcnosti v súvislosti s systémom ETS. Prebieha tu medzinárodná diskusia v tejto oblasti, ktorá môže mať samozrejme obrovský dopad na naše kapacity EÚ a naše pravidlá, takže potrebujeme si vymeniť názory so, s odpovedným komisárom. Toto je teda naplánované naše prvé zasadnutie v septembri. Tretí a posledný bod. Uh, Diskutovali sme o tejto otázke s koordinátormi otvorení formálnej envy pozície predchádzajúceho výboru envy. Našim cieľom bolo e, urýchliť procesy, nie znovu otvárať e, procesy, takže list, ktorý pošlem dnes e, môjmu kolegovi z výboru Agri, bude o tom, že by sme chceli diskutovať so členmi Agri o potenciálnych kompromisoch, pretože ako viete, Agri eh, je asociované eh, do tejto témy reformy spoločnej poľnohospodárskej politiky. Je tam eh, veľa frustrácie, bolo mi povedané na strane členov tohto výboru, takže diskutovali by sme o potenciálnych kompromisných pozmeňovacích návrhoch predtým, než by sme išli na plénum. Takže oficiálna eh, pozícia NV, eh, rozhodnutá koordinátormi, eh, bude odoslaná dnes predsedovi výboru AGRI, dnes do obeda. Dnes dobre takisto zasadajú koordinátori výboru AGRI, takže uvidíme, ako sa veci vyvinú. Takže budeme musieť prispôsobiť naše rozhodnutia ich, pretože oni sú gestorským výborom v tejto téme. Teraz tri témy. E, z nich prvé dve sa vzťahujú na naše budúce sednutie v septembri. A teraz už k výmene názorov s vami, pani ministerka, máte 10 až 12 minút k dispozícii. Ospravedlňujem sa, zabudol som na jeden bod. E, takisto ma e, vlastne predseda výboru INTA pozval k výmene názorov s komisárkou Malmströmovou na tému Mercosur. Takže tento výbor nám ponúkol slot, aby sme, eh, použili, eh, aby sme položili eh, určité pre nás dôležité otázky, takže ja sa týmto účelom opustím sálu, potom sa následne vrátim a počas mojej neprítomnosti eh, bude eh, predsedať eh, jeden z podpredsedov. Takže naspäť k vám, pani ministerka. Ešte raz ďakujem za vašu prítomnosť. Veľa otázok, veľa očakávaní je spájaných s filským predsedníctvom, takže nech sa páči, už máte slovo. Ďakujem, vážený pán predseda, vážení členovia Európskeho parlamentu. Som veľmi rada, že tu dnes môžem byť a porozprávať vám o plánoch fínskeho predsedníctva. Viem, že ste sa stretli už s jedným fínskym ministrom včera a po mne tu bude ďalší. Naše plány, plány fínskeho predsedníctva na rade v oblasti životného prostredia a klímy spadajú do mojej pôsobnosti a začníme tvrdými dátami. Vieme, že jún 2019 bol najteplejším júnom, odkedy sa, e, od, odkedy sa teplota meria v Európe aj celosvetovo. E, miera globálnych prírodných zmien v posledných 50 e, rokoch je e, taká vysoká, akú sme nepoznali v priebehu ľudskej histórie. Kľúčové posolstva od Copernicus Data a IPBES globálneho hodnotenia o biodiverzite a službách ekosystémov toto podčiarkujú v IPCC eh, hovorí, že eh, sa pred nami naozaj veľmi eh, zmenšuje priestor pre konanie, aby, aby sme zabranili nezvratnému poškodeniu našej planéty. Musíme byť úprimní sami k sebe a k našim občanom. Pred nami je systemická výzva a to by malo byť východisko pre tvorbu európskych politik v budúcich piatich rokoch. V takejto globálnej e, situácii a v momente inštitucionálnych zmien v Európskej únii e, Fínsko e, preberá kreslo predsedajúcej krajiny v, v, na Európskej rade. Je to dôležitá doba. Nový Európsky parlament a Európska komisia budú príjmať svoje prvé kroky počas fínskeho predsedníctva. So záujmom sme sledovali diskusie v Európskom parlamente s teraz už potvrdenou predsedničkou Európskej komisie len pred týždňom. Chceme e, spoločne budovať pozitívnu agendu a pomáhať e, budovať odpovede na tie dve kľúčové výzvy našej doby, klimatické zmeny a strata biodiverzity. Čo e, tieto plány budú znamenať v praxi počas nášho 6-mesačného predsedníctva. Pokiaľ ide o klimu a životné prostredie, fínske predsedníctvo bude mať tri priority. Poprvé globálne vodcovstvo EÚ v oblasti klimatických krokov, ambiciózna práca pre biodiverzitu v období po roku 2020 a ďalší postup v oblasti obehového hospodárstva. Poprvé klimatické kroky EÚ. Kľúčovou prioritou fínskeho predsedníctva je e, globálne vodcovstvo EÚ v klimatickej sfére. Máme tu už teraz tie najambicioznejšie ciele medzi e, priemyselnými ekonomikami sveta a záväzný legislatívny rámec, e, ktorý má odrážať naše aktuálne záväzky. Ale tu sa nemôžeme zastaviť. Pre Európsku úniu, globálneho lídra, to znamená, naozaj znamená zaviazať sa ku klimatickej neutralite do roku 2050. Našim cieľom je posilniť tento proces, aby sme dosiahli spoločnú dohodu k tým hlavným prvkom dlhodobej klimatickej stratégie EÚ pred koncom roka, ako nás o to žiada Európska rada. Budeme tu mať celý rad sektorálnych eh, diskusí eh, na eh, rade aby sme e, predložili e, prácu k tým potrebným podmienkám, incentívam a rámcom. Formálne diskusie na rade týkajúce sa dlhodobej klimatickej stratégie EÚ e, sa vedú na Rade pre zamestnanosť a sociálnu politiku, dopravu a životné prostredie. Iné formácie rady aj neformálne ministerské stretnutia sa tiež budú venovať témam venovaným e, smerovaniu ku klimatickej neutralite. Okrem toho e, sa pripravujeme na septembrové, septembrový e, Eh, summit pre klimatické eh, kroky eh, generálneho sekretariátu OSN. V rámci toho sa konalo stretnutie v Helsinkách pred dvoma týždňami, ktorého sa zúčastnili ministri pre životné prostredie a klímu. To, čo som si ja vzala z týchto diskusí, bolo, že okrem vyslania signého signálu ohľadom našich záväzkov, Eh, pokiaľ ide o finalizáciu našej dlhodobej stratégie. Eh, môžeme toho naozaj veľa povedať. Máme tu právny, eh, právne záväzný rámec pre obdobie do roku 2030 a takisto aj relevantné sektorálne politiky a je to všetko podložené rozpočtom EÚ my e, takisto e, sa zavezujeme odkomunikovať alebo aktualizovať naše NDC do roka 2020. Veľmi veľa dôležitých politických diskusí ešte musí e, prebehnúť, aby sme mali dlhodobú víziu EU hotovú ešte pred koncom tohto roka. Takisto povedieme prípravu na COP25 v Číle a závery e, rady e, k tomuto sa príjmu na e, oktobrovej rade pre životné prostredie. Naša druhá priorita, biodiverzita, bola tiež témou pre diskusie počas neformálneho stretnutia ministrov klímy a životného prostredia. Teraz E, vlastne sa budeme venovať ďalším krokom, ktoré e, na, na to nadvezujú, e, aby sme prijali závery rady na decembrovej Rade pre životné prostredie. Tvrdou pravdou je, že naozaj vážne zaostávame za našimi cieľmi zastaviť stratu biodiverzity v Európe aj globálne. Problém nie je v cieli, problém je v implementácii strata habitátov, neudržateľné postupy v spôsobe, ako riadime našu pôdu a vody a zvyšujúce sa e, využívanie prírodných zdrojov sú dôležitou súčasťou tohto problému. To, čo som si vzala z disku, vzala z diskusie o biodiverzite s členskými štátmi, je, že je tu silná vôľa pre dôvery eh, hodný, merateľný, eh, globálny rámec pre biodiverzitu pre budúce 10 ročie. Keď chceme zabrániť e- erózii biodiverzity, to nie je len o ochrane prírody, E, tak toto vnímame. Biodiverzitu e, treba zohľadňovať vo všetkých relevantných sektorálnych politikách, rovnako ako je to v prípade klimatických zmien. Fínske predsedníctvo začne pracovať na ambicióznej pozícii EÚ pre dohovor o e, biologickej diverzite a jej konferenciu strán COP15 ktorá sa dohodne na novom globálnom rámci pre biodiverzitu pre obdobie po 2020 v oktobri 2020 v Kunmingu v Číne. Cieľom fínskeho predsedníctva je nájsť eh, spoločné východní, východiska a pripraviť eh, budúce rokovania o biodiverzite v súvislosti teda s rámcom pre biodiverzitu pre obdobie po 2020 roku. Našou treťou prioritou je obehové hospodárstvo. To môže byť súčasťou riešenia pre e, tieto dve veľké výzvy klimatických zmien a straty biodiverzity. Keď by sme sa presunuli k skutočne obehovému hospodárstvu, mohlo by nám to ponúknuť e, východisko z tejto krízy týkajúcej sa udržateľnosti. Našim plánom je prijať závery rady na tému obehového hospodárstva na Oktobrovej rady pre životné prostredie. Touto témou sme sa zaoberali aj pred dvoma týždňami v Helsinkách e, na neformálnom stretnutí ministrov. Ide o to, aby sme e, manažovali ekosystémy takým spôsobom, ktorý by umožňoval im regenerovať sa, tak aby sme mohli zabezpečiť socioekonomické potreby aktuálnych aj budúcich generácií. Odchádzajúca e, komisia vydlaždila silnú e, do, dobrú cestu pre obehové hospodárstvo s ambicióznym akčným plánom počas nášho predsedníctva. Chceme vyslať silné posolstvo, že treba pokračovať na tejto ceste aj budúcich 5 rokov. Je tu celý rad sektorov ako stavebníctvo, textílie alebo e, elektronické vybavenie, kde E, sa veľmi plitvá zdrojmi. So správnymi politikami a štandardmi by sme mohli zabezpečiť obeh e, surovín v, ekonomickom, v európskej ekonomike a vytvárať zároveň e, hodnoty dlhšie Eh, mali by sme eh, dizajnovať produkty tak, aby bolo jednoduchšie ich opraviť alebo znovu použiť. Obehové hospodárstvo potrebuje eh, znížiť použitie súrovín, ktoré sa používajú po prvý krát a znížiť emisie a tlak na životné prostredie. Budeme sa sústreďovať na efektívnejšie a udržateľnejšie využívanie zdrojov Obehová ekonomika jednoducho dáva zmysel, nezávisle od toho, z akej perspektívy sa na ňu pozeráme. Úspech týchto troch priorít, ako aj politiky vo všeobecnosti, spočíva v správnej implementácii. Tu už máme na úrovni Európskej únie k dispozícii dobré nástroje. Jeden z programov, ktorý má jasný dopad v oblasti klimatických zmien a environmentálnych politík, je 7. environmentálny akčný program. Tu sa stanovuje solidná stratégia a vytvárajú silné prepojenia s národnými opatreniami. 7. environmentálny program takisto prispel k predpovedateľnejším, rýchlejším, e, koordinovanejším akciám, pokiaľ ide o oblasť poľnohospodárstva klimatických zmien a umožňuje a dáva možnosť Európskej únie, aby hovorila jedným hlasom v oblasti medzinárodných rokovaní. Siedmy program bude fungovať až do konca budúceho roku, ale viaceré kroky, ktoré sú ako priority, ešte musia byť završené. Z týchto dôvodov fínske predsedníctvo bude chcieť, aby sa prijali závery rady ako pozitívny nátlak na komisiu, aby sa prezentoval 8. environmentálny akčný program na to, aby sme nadviazali a dosiahli ďalšiu kontinuitu v rámci strategického rámca v oblasti klimatických a environmentálnych politických krokov. Pokiaľ ide o otvorené legislatívne zložky za fínskeho predsedníctva, nasledovné. Pokiaľ ide o dva legislatívne, dve legislatívne zložky týkajúce sa pitnej vody a obnoveného užívania vody, cieľom fínskeho predsedníctva je začať a završiť rokovania na úrovni trialógu s Európskym parlamentom. Pokiaľ ide o MRV, e, chceme ukončiť e, pozíciu rady za nášho predsedníctva. V oblasti LIFE e, sme skutočne v rukách Európskej rady, pokiaľ ide o rokovania MMF, ale dúfame, že sa nám podarí túto zložku, završiť. Tento výbor a vaša práca sú a aj budú kľúčové v najbližších 5 rokoch. Ak máme uspieť v tejto pozitívnej agende a v reakciách na klimatické zmeny a biodiverzity musíme spolupracovať. Ak sa pozrieme na širší obraz, spoločná poľnohospodárska politika spolu s udržateľnými financiami bude, to budú tie dve kľúčové hybné síly, pokiaľ ide o tie transformatívne zmeny, ktoré potrebujeme. Hoci Rada pre životné prostredie nie je zodpovedná za tieto politiky, pokiaľ ide o radu, tieto diskusie budú pokračovať aj na Rade pre polnohospodárstvo a rybolov, ako aj na Rade pre ekonomické a finančné záležitosti. Integrovaný prierezový prístup je to, o čo nám ide musíme lepšie integrovať naše klimatické a environmentálne politiky s ostatnými politikami, vychádzajúc teda z práce, ktorú robíme tu každý deň. Toto je aj dôvod, prečo implementácia agendy 2030 v oblasti udržateľného rozvoja tak z globálneho ako aj interného hľadiska musí byť prioritou Európskej únie. To, týmto sa dostávam k tomu globálnemu kontextu, v rámci ktorého som vlastne aj začala svoj príhovor. Podarilo sa nám zaznamenať pokrok v nedávnych rokoch, keď hovoríme o klimatických zmenách a životnom prostredí, a takisto aj pokiaľ hovorím o SDG vo širšom kontexte, tak interne v Európskej únie, ako aj globálne. Ale veda nepustí, takisto ako aj požiadavka z oblasti občianskej spoločnosti, ktoré hlasy zaznievajú stále hlasnejšie. Musíme toho urobiť viac a práca musí začať bezprostredne táto možnosť, ktorú tu máme, e, rýchlo pominie. A, ale predsa len, aby som to ukončila optimistickejšie, ešte stále tu táto možnosť konať je. Máme pred sebou dôležité politické rozhodnutia. Vážení poslanci výboru Envy, ja vám želám múdrosť a nadšenie pri vykonávaní vašej práce v najbližších 5 rokoch. Teším sa na spoluprácu s vami, na to, aby sme zareagovali na tie kľúčové výzvy našej doby. Ďakujem pekne a teším sa aj na vaše otázky. Ďakujeme pekne. Takže iba taká pripomienka. Koordinátori budú mať dve minúty na svoje otázky. To bude teda také kolo 7 otázok na úvod a potom máme 10 až 15 minútový priestor pre reakciu na otázky a zasa bude nasledovať ďalšie kolo otázok zo strany poslancov a iba taká informácia. E, lietadlo pani Malmströmovej. Stay here at the chair. Uh, sorry, Bas. Uh, I don't know if he's here Oh, he's already left. Uh, Takže začneme s Petrom Lízem za EPP. Ďakujem pekne, pán predseda, ďakujem pekne, pani predsednička eh, rady, dezignovaná predsednička komisie Ursula von der Leyen dala klimatické zmeny do stredobodu svojej politiky v útorok. Spomínala veľmi ambiciozne ciele pre Európsku úniu, čo obzvlášť vítam je, že oznámila, e, že chce niečo urobiť v oblasti leteckej dopravy. Máme tu takú pomílenú situáciu v tom zmysle, že ak skutočne chceme používať prostriedky ako napríklad vlaky, ktoré podporuje Európska únia, avšak to si vyžaduje väčšie zaťaženie ako napríklad keď človek lieta. A toto vo všeobecnosti, pokiaľ ide o ochranu občanov. Sú tu žiadosti, aby sa tieto veci zmenili, preto by som vás chcel požiadať, aby ste podporili v tomto ohľade plány pani eh, von der Leyen, ale sú tu aj témy, ktoré sú bezprostredne naliehavé. Predseda už poukázal napríklad na to, že Medzinárodná organizácia pre letecký, leteckú dopravu eh, žiada, aby sme urobili ako keby krok dozadu v tejto oblasti, takže my musíme na to zareagovať. Takisto je veľmi dôležité, aby sme v rámci výskumu využívali technológie a tie hospodárstva, ktoré sú zatiaľ závislé od uhlia, aby sme tieto podporili v reformách. Na to potrebujeme peniaze a preto očakávame, že od tých, ktorí budú rokovať za nás, aby sme v rámci MMF nerobili iba škrty, ale aby sme reagovali na tieto nové výzvy. Toto je jednoducho veľmi dôležité, pokiaľ ide o tieto ciele. A posledná vec, Máme tu globálny význam, e, ktorý, ktorý vidíme v kontexte klimatických zmien. Bohužiaľ pri ostatných e, priemyselných krajinách, čiže Japonsko, Austráliu alebo iné, vidíme, že tam sa snažia ísť nad rámec tých cieľov, ktoré boli prijaté v rámci Paríže, Parížskej dohody. Prosím vás, aj vy sa na to sústrete, pretože je o globálne oteplovanie a toto sa nám podarí zvládnuť, iba ak budeme spoločne na tom pracovať a musíme sa viac angažovať. Ďakujem. Ďakujem pekne za socialistov a demokratov Sebdens. Ďakujem pekne, vážená pani ministerka, za načetnutie tých oblastí, na ktoré sa chcete vy sústrediť, vrátane teda tých, ktoré ešte momentálne nie sú uzavreté. Ja sa začínam obávať, že pokiaľ ide o našu potrebu sústrediť sa na ľudí a na ich reakcie, pokiaľ ide o klimatické zmeny, že ako keby sme zaostávali v porovnaní s tým, čo ľudia sú ochotní urobiť na tej osobnej úrovni, pokiaľ ide o zmenu životného štýlu, ako aj pokiaľ ide o reakciu na niektoré tie legislatívne kroky, ktoré my predkladáme. Takže ja by som iba poukázal na ten protest francúzsky, ktorý e, vidíme v oblasti energetických daní. Vidíme, ako to má priamy dopad na každodenný život ľudí. Takže Skutočne ide o kroky, ktoré budeme musieť my riešiť eh, tu v Európskom parlamente, aby sme prevzali toto bremeno. Avšak chcel by som sa spýtať, či fínska vláda skutočne chce istým spôsobom na rade spolupracovať s členskými štátmi na to, aby takáto zmena paradigmy mohla vôbec nastať. Pretože blížime sa veľmi rýchlo k situácii, kde vlastne ten časový rámec, ktorý ste vyspomenuli, to okno možností sa ako keby zatváralo a pokiaľ ide o to množstvo krokov, ktoré môžeme urobiť, budeme musieť reagovať stále viac ambicioznejšie. Čím bude to okno menšie, tým budeme musieť reagovať urgentnejšie. Aké máte teda návrhy na to, aby sa toto zmena paradigmy urobila čo možno najskôr sú snať vyčlenené nejaké finančné prostriedky na to, aby sme tu mali spravodlivý prechod, just transition, na to, aby sa to okno príležitosti skutočne vyučilo? Aké reakcie máte zo strany iných členských štátov v prípade, že ste teda mali takúto diskusiu s tými členskými štátmi, či tieto sú ochotné skutočne spoločne na tejto veci pracovať, pretože musíme odviesť veľké množstvo práce a máme na to veľmi málo času. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pán Torvalds, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Vítajte v našom výbore, pani ministerka. Vy ste vo vašom príhovore povedali, že musíme urobiť viac a ja som presvedčený o tom, že je všeobecné dorozumenie v tom zmysle, aj občania si to uvedomujú, že musíme urobiť toho viac a že už na začiatku tohto storočia sme mali ciele, ktoré neboli až také ambiciozne, pretože sme ich splnili veľmi rýchlo, mohli sme byť ambicioznejší ale problém je práve tá komplexita týchto problémov. Hovoríme tu o rôznych spôsoboch, ako sa dá riešiť ten problém. Vidíme, že viaceré politické strany, rozličné krajiny, mimovládne organizácie sa na, k tomu pristupujú z rôznych uhlov pohľadu. Takže keď my sme hovorili s komisiou o tom strategickom dokumente, ja si myslím, že úmyslom komisie bolo vytvoriť taký systém, kde by členské štáty zadefinovali svoje spôsoby, akými sa dostanú k tej neutrálnej budúcnosti, o ktorej sme hovorili. Ale situácia členských štátov je veľmi rôzna, sa rôzni vo veľkej miere a skutočne takéto paušálne riešenie nefunguje. Týmto sa dostávame k veľmi komplikovanej otázke, ale zaujímavé, že kde teda začneme, z akého konca by sme mali začať a bolo by skutočne zaujímavé vypočuť si, akým spôsobom k tomu pristupujete vy, pokiaľ ide práve o túto zaujímavú otázku. Že kde teda máme začať riešiť tieto otázky? Ďakujem. Ďakujem pekne za zelených, Michael Blows. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne, vážená pani ministerka. Chcel by som vám zablahoželať k vášmu predsedníctvu a k vášmu plánu, pokiaľ ide o globálne oteplovanie. A chcel by som vám takisto zablahoželať za to, že ste takýto globálny šampión, pokiaľ ide o záväzky, ktoré plníte v oblasti Fínska do roku 2025. E, minulý mesiac som sa zhováral s veľkým množstvom mladých ľudí a myslím, že veľa mladých kolegov tu v Európskom parlamente sa obáva, že naša budúcnosť bude určovaná práve zo strany klimatickej krízy. Vychádzam z toho, že kolegovia v miestnosti, ako aj predsedníctvo si uvedomujú, že sme v takom zlomovom bode, že je tu veľká množnosť nezvratiteľných škôd, ktoré môžu urobiť takú vec, že jednoducho sa nebude dať planéta obývať. My ako Európania musíme byť tej prvej línii, pokiaľ ide o ambicioznosť, aby sme boli príkladom. Včera generálny tajomník OSN žiadal od Európskej únie, aby predložila stručný sumár toho do 7. augusta, ako chceme postupovať, pokiaľ ide o redukciu emisí. Teda predlo- čo predloží komisia s radou e, Spojeným národom? Budete schopní plniť Parížskú dohodu, aby sme boli klimaticky neutrálni najneskôr do roku 2020? Upíšete sa teda tomu cieľu? A Takisto ste hovorili o klimatickom samite v Čile, kde takisto musíme preukázať ambície. E, hovorili ste o záveroch rady a že cieľ 2030, kde sme na úrovni minus 40 pokiaľ ide o emisie, toto nie je jednoducho v súlade s očakávaním veľkého množstva ľudí, ktorí volili v európskych voľbách. Ako teda chcete presvedčiť vašich kolegov na rade, aby Európa bola takým šampiónom klimatickým, aby sa znižovali emisie minimálne na úrovni 52% do roku 2030. A posledná vec, ale takisto veľmi dôležitá, povedali ste, že musíme začať bezprostredne a v kontexte tejto naliehavej situácie vieme, že zatváranie uholných baní, eh, uholných elektrární, to je možno najlepší krok, ako, ktorý môžeme urobiť teraz, ale čo si myslí vaša vláda a vy, že čo Európska únia má urobiť na to, aby sme teraz bezprostredne znížili naše emisie z tejto oblasti? Ďakujem pekne. Ďakujeme pekne za skupinu ID, Tervo Akanainen. Vážená pani ministerka, životné prostredie a klíma sa menili celý čas počas celej existencie planéty a takto to bude vlastne aj v budúcnosti. Máme napríklad za sebou už dobu ľadovú, takže to znamená, že život na našej planéte sa mení z dlhodobého aj z krátkodobého hľadiska. Vplyv človeka e, nemá na to až taký veľký vplyv. Táto téma bola istotne hĺbkovo prebratá a v podstate ako keby sa z toho teraz urobilo také nové náboženstvo. Klimatické oteplovanie sa stalo takým odstrašovacím príkladom, obrazom, avšak z dlhodobého hľadiska nemáme žiadne štatistiky, ktoré by sme mali k dispozícii. Tento vývin sa síce snažíme zasadiť do kontextu štatistík, ale tam to nesedí. Životnému prostrediu sa darí a tieto obavy z konca sveta tu budú existovať vždy. Čo je však zlé, je to, že vláda Fínska jednoducho zhltla túto príhodu a máme tu teraz ďalšie nerealistické ciele. Dane sa zasa budú zvyšovať. Toto všetko povedie iba k ďalším problémom. To znamená, že bude pravdepodobne sa situácia iba zhoršovať a preto je úplne jasné, že keď sa zvýš, pokazuje sa tu na to, že keď sa zvýšia dane, že sa pomôže životnému prostrediu. Ale toto nebude fungovať. Zohľadnilo ministerstvo snáď to, že emisie Fínska zhruba 50 miliónov tón a v rozvojových krajinách ako India, Čína, v rozvojových krajinách narastajú, narastajú o 13, 13 násobok, o 13 násobok fínskeho, fínskych emisí každý rok. Nech sa páči, ďalší prihlásený. Ďakujem pekne, pani ministerka, že ste prišli medzi nás. Pokiaľ ide o tú zelenú dohodu a klimatické zmeny, ja si myslím, že musíme ísť príkladom, to je dobrá vec, ale má to význam iba vtedy, ak to budú všetci podporovať. V našej spoločnosti, ako aj e, naši spojenci. To je teda prvá otázka. Chcete skutočne presvedčiť tí, ktorí sú mimo Európy, aby sledovali tento trend? A po druhé, Toto všetko bude mať dopad na náš priemysel, na našu spoločnosť a takisto aj na naše politiky, pretože myslím si, že ten francúzsky príklad, keď sa snažili implementovať napríklad tú uhlíkovú daň a ako na to zareagovala populácia, tak len vidíme, že čo to všetko môže v budúcnosti pre nás priniesť. Vidíme, že hospodárstva nie sú rovnaké. Poliaci Česi sú veľmi závislí od uhlia, čo pripravíte? E, aké zdroje máme mať na to, aby sme pokryli tieto skutočne ďaleko siahle politiky? Akým spôsobom plánujete získať peniaze na všetky tieto reformy? A po tretie, v Európe, aspoň ja by som povedal, vzhľadom na tie pozorovania spoločnosti, ja si myslím, že problémom je skôr sucho a nie e, teplo. Lesy a samozrejme, máme správne obavy, keď hovoríme o vylesňovaní Amazónie a ďalší Patagónie, ale napríklad pozrime sa na to, aký máme zlý manažment vôd v, naš, v Európe. Keď si prečítam vaše vyjadrenia alebo vyjadrenia ostatných, tak sa tam nič neuvádza napríklad o vode v tom zmysle, že by sme mali byť schopnejší zachytávať vodu v našich krajinách a bojovať proti suchu, a toto takisto má skutočne ďaleko siahli dopad nie len na biodiverzitu, ale aj na populáciu samotnú. Takže to sú moje otázky, pokiaľ ide o management správy vod. Silvia Modin, ďakujem ako posledná rečnička koordinátorov. E, ďakujem pani ministerka Nikolan. Predsedníctvo Fínska je v časoch veľkých víziev a preto sa vám chcem pekne poďakovať, že, ste, e, že kladiete do popredia otázku životného prostredia. Už sa tu hovorilo o e, životnom prostredí, kde Eh, sú k dispozícii všetky vedecké eh, dôkazy, ale musíme to eh, zrealizovať aj sociálne spravodlivo. A to je moja otázka na vás. Ako bude lobovať fínske predsedníctvo, aby táto zmena na ekologické hospodárstvo bolo aj sociálne zvážené? Čiže je logické, že sa to dotkne ľudí úplne rozličným spôsobom. Je dobré, že Fínsko využíva aj dlhodobú stratégiu. Určite potrebujeme rozhodnúť rozhodnutie o klimaticky neutrálnej eh, ekonomike alebo eh, uhlíkovo-neutrálnej ekonomike do roku 2050, aby sme sa dopracovali k tým 50% a samozrejme potrebujeme aj s ďalším rozvojom. Hovorili sme s ministrom Letrom, ide o udržateľné eh, lesné hospodárstvo a eh, úlohu lesov a tu má fínske predsedníctvo mimoriadnú rolu. Vy hovoríte o tom, že potrebujeme stratégiu, ktorá bude merateľná a na to treba dbať, pretože konštatujeme, že v súčasnosti e, zaostávame za našimi cieľmi. Potom e, k biodiverzite, tu sme toho názoru, že e, tá úloha, ktorá sa tomu pripisuje, je príliš malá. Tam e, e, musí sa posilniť aj rezistentnosť našej planety voči klimatickým zmenám a globálnemu oteplovaniu. E, toto súvisí aj s klimatickými zmenami. Čo chcete urobiť v rámci týchto stratégií, ako to chcete zrealizovať, aby sme počas fínskeho predsedníctva docielili výrazné zmeny pri udržaní biodiverzity. Ďakujem sorry, I'm not fluent in, Finnish. <laughs> so, uh, thank you very much for this first round of... Ďakujem za toto prvé kolo otázok. Takže máte teraz 10 minút na to, aby ste odpovedali. Dobre, a teraz budem hovoriť po fínsky. Takže nasadte si sluchátka, ak chcete rozumieť, čo budem hovoriť. Ďakujem za tieto e, vaše veľmi zaujímavé otázky. E, hodnotné pripomienky a e, dobrú diskusiu o tom, čo spoločne musíme podniknúť, ak chceme čeliť klimatickým výzvam. E, v viacerých otázkach Mm, teraz viacerých otázok vyplynulo, že budeme musieť veľa pracovať, aby sme sa dopracovali k dobrému plánu, ale samozrejme to nestačí, ak tento plán nebude dostatočne rýchlo zrealizovaný. Peter Líse hovoril o e, ambicioznom ekologickom teda programe životného prostredia pani von der Leyen, či nám je už známy. Môžem odpovedať áno, tieto témy boli e, dosť e, podrobne preberané a e, my v rámci nášho predsedníctva samozrejme budeme pojednávať aj o týchto otázkach, o týchto konkrétnych otázkach, ale Momentálne e, e, v rade e, sa k tejto diskusii ešte nemôžeme vyjadriť. Samozrejme musíme počkať, kým nová komisia preberie svoju funkciu, ale už v týchto prvých informáciách vidím veľa pozitívneho a samozrejme musíme pracovať aj na tom, aby aj ostatné krajiny nezaostávali, aby Európska únia bola modelom a musíme zabezpečiť aj to, aby ostatné krajiny sa tiež zapájali. Pán Septan spomenul, že ľudia e, chcú urobiť viac, ale na druhej strane e, ľudia odporujú e, voči týmto zmenám. Toto musíme zohľadniť. Vieme, že mladšia generácia si naozaj robí starosti o budúcnosť aj zazneli to, zaznelo to od viacerých kolegov, že mladí ľudia chcú niečo urobia, chcú niečo urobiť a očakávajú od politikov, aby príjmali konkrétne opatrenia. Ale vieme aj to, že ak mm, rozhodneme o niečom, čo sa dotkne každodenného života ľudí, tak ľudí to bude znepokojovať, predovšetkým v oblasti dopravy. Preto to musí byť e, zrealizované aj spôsobom, ktorý bude sociálne akceptovateľný. E, takže na toto musíme dbať. Musíme povedať, že v rámci Európy existujú rozličné regióny s rozličným e, zázemím, s rozličnou históriou a treba nájsť rôzne energetické riešenia a v niektorých regiónoch je ťažšie rozlučiť sa s fosílnymi palivami E, takže musíme e, e, samozrejme mať na zreteli, aby Európa ako celok dosiahla svoje ciele, aby náš príspevok sme mohli prispieť našim dielom k zmierneniu klimatických zmien. Nils Torvalds tiež povedal, že sa nesmieme koncentrovať na jeden sektor, ale klimatické zmeny sa týkajú všetkých sektorov a preto to musí byť zohľadené vo všetkých sektoroch. Takže tam nejde len o e, politiku životného prostredia, ale aj energiu, e, dopravu, e, politiku stavebníctva budov. Čiže všetky možné aktivity s tým môžu byť spojené, kde všetky tie riešenia musia vyzerať tak, aby Eh, sa hodili do našej klimatickej politiky a umožňovali eh, klimaticky priaznivé riešenia. Michal Blos spomenul zasadnutie OSN, eh, neutralita do roku 2050 a samozrejme tu chceme dodržiavať líniu Parížskej dohody, musíme zabezpečiť, aby práca, ktorú vykonávame, zodpovedala parížským e, kritériám. Počas nášho predsedníctva sa budeme zasadzovať za to, aby sme e, e, sa, aby sme splnili ciele do roku 2050, ale my v Európe musíme samozrejme mať na zreteli, aby sme tie opatrenia E, e, prijali e, včas, aby naše opatrenia zodpovedali opatreniam, ktoré sú v Parížskej dohode. Pán e, spomenul určité pochybnosti ohľadom toho, či vôbec existujú nejaké, dochádza k nejakým klimatickým zmenám, keďže klíma sa E, e, počas histórie planety menila neustále. Mm, existovala doba ľadová, ale samozrejme e, musíme si uvedomiť, že tieto zmeny v posledných desaťročiach súvisia s konaním ľudí a to je rozdiel oproti e, dávnejšej histórii a my sme naše rozhodnutia prijali na základe tejto skutočnosti a vychádzame z toho, že klimatické zmeny, teda súčasné klimatické zmeny sú spôsobené ľuďmi. Potom otázky eh, ohľadom Fínska, to už som v podstate, e, teda k tým otázkam Fínska, eh, E, sa nebudem príliš vyjadrovať, som tu zástupkynia rady a nie Fínska. Potom príklady, e, pokiaľ ide o e, vedenie, takže ako zabezpečíme, aby sa zapojili aj krajiny mimo Európskej únie. Ja som napríklad presvedčená, že to, čo robíme my, vysiela silný signál aj iným. Európska únia vyvíja e, určitú expertízu e, a práve my v Európe s našim blahovitom a s našou demokraciou musíme e, byť vzorom pre ostatných a naozaj by bolo trápne, keby e, takéto združenie štátov to nezvládlo, aby e, bolo dobrým vzorom dobrým modelom pre ostatných, pretože toto celé musí byť dlhodobá otázka, e, aby sme ako ľudstvo mohli prežiť na našej planete. Závislosť od e, uhlia, e, to je správne, ako som povedala, všetky krajiny majú rozličnú históriu a to samozrejme treba zobrať do úvahy a musíme sa dohodnúť na tom, ako E, sa dopracujeme k spravodlivým zmenám a zohľadníme predovšetkým tie regióny, ktoré sú mimoriadne závislé e, na uhli a týmto regiónom musíme najviac pomôcť, aby všetky regióny e, držali krok. Nik, nikoho nech nenecháme na pospas E, všetkým budeme pomáhať, pretože chceme dosahovať naše ciele spoločne. Potom e, k suchám, ktoré tu boli spomenuté. Áno, sucho samozrejme súvisí s tým, že máme tie e, teplá, potrebujeme lepšiu politiku obhospodarovania vody. E, energeticky sa do toho musí pustiť Európska únia a počas fínskeho predsedníctva sa predovšetkým budeme zaoberať obehovým e, využívaním vody. To by bol dôležitý príspevok k tomu, aby e, zavlažovanie bolo zorganizované efektívnejšie, predovšetkým v tých suchších oblastiach, v suchších regiónoch Komisia e, pracuje aj na politike e, v súvislosti s vodou a rada okamžite sa reaguje, keď komisia niečo predloží. Potom tu zaznela, e, zaznel odkaz na to, že musí byť zohľadnená sociálna spravodlivosť. Samozrejme, zohľadníme ju, keď budeme robiť štruktúrálne zmeny, tak toto samozrejme musí prebiehať férovým, spravodlivým spôsobom občanov. Treba zahrnúť. E, občania majú pochopenie pre mnohé, ak sa to deje spravodlivo a to znamená aj to, že treba rešpektovať sociálnu spravodlivosť. No a potom k diverzite, k biodiverzite, aj to tu bolo spomenuté, je pravda, že e, e, biodiverzita je trošku v tieni klimatickej diskusie, aj keď samozrejme tieto dve oblasti spolu súvisia. Klíma a klimatické zmeny e, škodia, sú škodlivé pre biodiverzitu. Rôzne druhy sa klimatickým zmenám prispôsobujú alebo sú schopné sa prispôsobovať rôznym spôsobom Eh, no a v eh, predmetnej dohode sa chceme aktívne zapájať, aby e- Európska únia s ďalšími krajinami eh, sa dopracovala k dobrej dohode. Merateľnosť, merateľnosť je dosť dôležitý element. Želali by sme si kvalitnú dohodu, ale nepohneme sa dopredu, ak teda ak si želáme ciele, ktoré chceme zapracovať do dohody, tak pre krajiny musí byť možné dosiahnuť tieto ciele. E, Parížská dohoda ako akýsi model dohody je dobrý príklad pre tieto problémy, ak chceme e, stanoviť záväzné e, národné ciele a národné programy. V takom prípade treba aj byť schopný preukázať, že sme na správnej ceste a že pracujeme na dosahovaní týchto cieľov. Ďakujem. Teraz prejdeme e, na druhé kolo otázok. Sedem otázok pre prvé kolo, potom dostanete 5 až 7 minút na odpovede a potom posledné kolo začneme EPP Edinatos. Ďakujem, vážená pani ministerkyňa. Môžem uvítať, že ochrana klímy e, je e, jeden z hlavných pilierov fínskeho predsedníctva. E, musíme nastaviť a dosiahnuť klimatické ciele Európskej únie takým spôsobom, aby to neuškodilo našej globálnej konkurencieschopnosti a aby to neprispievalo mm, k navyšovaniu v tretich krajinách stratégia e, uhlíkovej neutrality si vyžaduje viac diskusie. Miesto ideologických diskusí podľa môjho názoru sa musíme zamerať na analýzy, e, zatiaľ čo budeme chápať členské štáty, ktoré e, potrebujú tie dočasné ciele Klimatické ciele musia byť e, dosiahnuté technologicky neutrálnym spôsobom e, s postačujúcim e, rozpočtom EÚ, ktorý pomôže dosahovať ciele. Je dôležité, aby každá strana prispievala k implementácii Parížskej dohody Eh, Európska únia stanovuje dobrý príklad, ale je nevyhnutné pre ďalšie krajiny vo svete, aby eh, si stanovili eh, obdobne ambiciozne ciele. Pani ministerka, aké sú ciele fínskeho predsedníctva v tejto súvislosti? Ďakujem. Ďakujem. Timo Volken z SD, z SAD. Ďakujem pekne. Ja mám dve otázky. Prvá sa týka leteckej dopravy. Letecká doprava je sektor e, s najviac narastajúcimi emisiami e, vo svete, ale zároveň e, verejná pozornosť venovaná tejto téme je väčšia než kedykoľvek predtým. Aké opatrenia chcete prijať, aby ste sa dopracovali k riešeniam? Sú tu dve možnosti, buď európske nízka cena za kerozín alebo koordinované ukončenie výnimiek pre DPH, pre leteckú dopravu. Aj toto by bolo celkom zmysluplné. A druhá otázka, e, že pani von der Leyen do roku 2021 e, chce e, zvýšiť redukciu klimatických zmien na 55 a či je to dobré e, vzhľadom na to, že máme národne záväzne ciele e, e, už na rok 2020 v rámci Parížskej dohody. Ďakujem. Martin Alsik z Renew. Ďakujem, pani ministerka. V prvom rade E, e, teší nás, že priority e, na klímu a obehové hospodárstvo sú tu. Ja som, keďže som zo Slovenska, tak ma teší, že e, je to dobré, že aj e, stredoeurópske krajiny sa môžu e, zaviazať k uhlíkovej neutralite, ale čo je dôležité, je nekoherentnosť tej politiky, kde na jednej strane hovoríme, že budeme bojovať proti uhlíku, ale zároveň je to celoeurópsky problém a stále podporujeme dotáciami, e, ako aj e, e, vývoznými kreditmi fosílne paliva. Čiže čo chce fínske predsedníctvo urobiť v tejto súvislosti? No a potom jedna vec, ktorú ste nespomenili, či to chcete uzavrieť, je toxonomia zelených investícií. Ďakujem. Ďakujem za zelených Eileen McLeod. Pán minister, ja som zo Škótska. Podobne ako Fínsko, my podporujeme ambicioznejšie opatrenia a ciele. E, e, uznávame urgenciu tých cieľov a e, chceme splniť ciele Parískej dohody e, e, vrátane cieľa 1,5 stupňa. Septembrový summit je hlavným bodom na to, aby sme zvýžili opatrenia, ale Európska únia ešte musí dosiahnuť ciele, pokiaľ ide o klimatickú neutralitu. Takže moja otázka je, čo Európska únia, e, ako sa vyjadri v New Yorku, e, predovšetkým, keďže už viaceré krajiny e, vyjadrili, že vyjadria svoje záväzky a aké budú vaše vyjadrenia a aké opatrenia oznámite v rámci samitu. Ďakujem teraz za EPP. Ďakujem pán predseda, ďakujem. Oceňujem e, e, e, túto príležitosť, som tu. Budem hovoriť po slovensky, ak dovolíte. Neutrálne do roku 2035. Aká je úloha lesných ekosystémov pri naplňaní tohto cieľa? Ak totižto lesné ekosystémy majú byť využívané pre cieľenú sekvestráciu uhlíka, je možné očakávať negatívny vplyv alebo dopad na lesníctvo a drevospracujúci priemysel. Fínsko je známe svojimi ambíciami v oblasti bioekonomiky, eh, kde tento prístup do istej miery favorizuje produkciu drevnej hmoty nad ostatné funkcie lesa. V rámci vedúcej pozície v Rade EÚ a prípadnom tlaku na novú lesnú eh, stratégiu EÚ či implementáciu stratégie bioekonomiky eh, by tento postoj mohol mať vážny a nepriaznivý dopad na viaceré európske krajiny a ich lesy, vrátane Slovenska, kde už teraz dochádza k vážnym a národný rámec presahujúcim degradáciám lesného prostredia práve v súvislosti s nekritickým využívaním produkčnej funkcie lesov nad rámec udržateľnosti. Čiže naozaj e, vidieť lesy ako ekosystémy si myslím, že je veľmi dôležité. Ďakujem. Thank you. Uh, for SND, Delara Bucart. Pani Burkhardt, ďakujem e, pani ministerka Mikonen. E, ako SAD chceme e, riešiť politiku, ktoré, ktorá bude riešiť potreby všetkých, aj potreby planety. Musíme zmeniť spôsob, ako žijeme, ako, aká je naša spotreba, ale bude to mať aj veľké dopady na viaceré aspekty života a ekonomiku a sociálno-environmentálne výzvy E, e, spravodlivá tranzícia, berú do úvahy e, sociálne opatrenia. To neznamená, že sa zriedujú ambície, ale že sa umožňujú ambície a je nevyhnutné, aby sme netrpeli tými ľuďmi, ktorí popierajú ľuďmi spôsobené klimatické zmeny, ale aby sme brali ohľad na mladých ľudí, ktorí chcú bojovať proti klimatickým zmenám. E, e, ciele udržateľného rozvoja, rozvoja sú vynikajúci rámec na toto, čiže e, keďže nemáme stratégiu udržateľných cieľov EÚ, ako chce Európska únia lepšie zohľadniť udržateľné ciele EÚ a ako chce postupovať napríklad v rámci európskeho semestra. Ďakujem Katrin Gejze za ID. Ďakujem Ďakujem pekne, vážená pani ministerka. Hovorili ste o vašich prioritách, ale myslím si, že potrebujeme dobrú diagnostiku a uplatňovanie dobrých metód. Pokiaľ ide dohodu o voľných obchodoch, ktoré sa tu podpisujú jedna za druhou, pokiaľ ide o obchodnú výmenu, ktorá znečistuje stále viac náš svet, vidíme, že máme tu takisto parížský dohodu, ale neplníme jej ciele. Niektoré krajiny sa postupne z toho, e, z toho odchádzajú, iné zase si dávajú neudržateľné ciele. Vidíme, že sú tu krajine, krajiny, e, ktoré e, aj naďalej stavajú z peňazí, ktoré im dávame teplné elektrárne a situácia sa iba zhoršuje. Musíme sa zbaviť predovšetkým tejto ideológie voľnej výmeny tovarov. Riešenie podľa mňa, pani ministerka, nie je v týchto veľkých dohodách obchodných. Ide tu o to, aby sme na úrovni jednotlivých krajín skutočne si uvedomili, aké sú tu výzvy v tejto oblasti pre nás, aby sme mohli na tieto výzvy v našich krajinách v rámci našich hraníc zareagovať. Ďakujem. Ďakujem pekne, máte 5 minút, môžete teraz sa sústrediť na konkrétne otázky, aby sme mohli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 K tomu treba povedať, že práve obehové hospodárstvo predstavuje takúto možnosť. Je to v záujme našej konkurencieschopnosti obehové hospodárstvo. Celosvetovo je viacero príkladov, ako je takýmto e, spôsobom možné e, riešiť klimatické zmeny. A Európa v tejto oblasti môže toho veľa dosiahnuť a chceme to zdôrazňovať počas nášho predsedníctva. Pán eh, Volken sa spýtal na letecké, leteckú dopravu. To je v konečnom dôsledku otázka pre ministrov dopravy, pre radu ministrov pre dopravu Takže skôr v tejto súvislosti treba položiť tú otázku. Bola by to aj otázka pre výbor pre dopravu. Určite sa tomu budú venovať ministri dopravy. Aj tam pôjde o diskusiu o dosahovaní klimatických cieľov nielen v oblasti leteckej dopravy, ale aj pri všetkých e, ostatných typoch dopravy. Na, e, samozrejme, potrebujeme znížiť emisie e, v oblasti leteckej dopravy, ale tu sú potrebné globálne riešenia pretože práve letecká doprava vzrastá, je spojená s čoraz viac emisiami, ale občania eh, aj chcú lietať a chcú, aby eh, to bolo aj ekonomicky výhodné. Pán Hojsík sa e, pýtal na e, udržateľné financovanie. Toto tiež nespadá do mojej pôsobnosti, ale do pôsobnosti ministrov financií. Tí sa tejto téme budú venovať. Dôležité ale je, že toto udržateľné Financovanie musí e, sa dostať do, do dohody. Fínske predsedníctvo e, si toto stanoví e, za jednu zo svojich priorit, to je určite dôležité. A právomoci na rade sa musia tomu zodpovedajúc prispôsobiť. Pravdepodobne na jeseň k tomuto prebehne trialóg. Pani McLeod, sa pýtala na summit OSN. a možný e, prínos EÚ. E e, neformálne stretnutie ministrov diskutovalo aj o tom, do akej miery je možné realizovať tieto parížské ciele, aj teda ten cieľ 1,5 stupňa tu musíme mať víziu EÚ, ktorú ešte musí rada prijať. A konferencia e, v roku 2020 e, e, na nej musí zaznieť dôležitý príspevok zo strany Európskej únie. My sa zasadzujeme ako predsedníctvo za ambiciozne ciele a samozrejme je pravdou, že e, máme ambície vytvoriť správnu legislatívu, ale dobrá legislatíva musí byť aj implementovaná. No a potom tu máme aj otázku pána Viezika k lesom, k využívaniu e, plôch, toto a e, teda lesné hospodárstvo má dôležitú úlohu e, v oblasti biodiverzity aj dosahovania klimatických cieľov v súvislosti s Parížskou konferenciou. Nemôžeme e, sa tu pozrieť iba na emisie, ale aj možnosť zachytávania uhlíka. Toto je dôležitá funkcia leto, lesov. Toto spada do pôsobnosti členských štátov, ale je možné samozrejme tu vytvoriť rámec, aby sme podporovali obnoviteľné energie. A v prípade lesov musíme mať samozrejme na pamäti, že biodiverzita e, tiež závisí od lesov. Tu e, sú lesy tiež veľmi dôležité, pokiaľ ide o zachovanie biodiverzity. Pani Burkhardt sa pýtala na sociálnu spravodlivosť, to je samozrejme osobitne dôležité. Len e, tým sa umožní ambiciózna e, klimatická politika, e, ak teda naozaj presvedčíte všetkých, aj rôznych vekových kategórií. Mladí ľudia tu majú osobitný záujem, ale my musíme všetci zabezpečiť, aby tu nebol nikto konkrétny, kto zaplatí za tento prechod a ciele udržateľného e, rozvoja sú e, pre nás v stredobode pozornosti. Vždy to budeme zohľadňovať pri našej e, politike, pri našom rozhodovaní. Pani Kríze, spomenula dohody o voľnom obchode. Ako teda zabezpečíme, aby emisie CO2 sa príliš nezvyšovali? Ako sa to e, zohľadní v našej obchodnej politike? Aby sme aj tam dostatočne zohľadňovali environmentálne ciele. To je otázka, ktorú treba zohľadňovať viac než v minulosti. Environmentálna politika musí byť zohľadňovaná pri všetkých našich opatreniach na globálnej aj národnej úrovni. Vždy e, to treba zohľadňovať. Nie je možné, aby e, politika životného prostredia bola len politikou pre jeden sektor. Thank you. Yeah, so uh, we are moving to the last uh, set. Dobre, prejdeme teraz k ďalšiemu súboru otázok. Hlási sa sedem kolegov, sú aj ďalšie prihlášky. Ak bude e, čas, tak e, možno nájdeme aj priestor pre e, ďalších piatich. To závisí od tých prvých siedmich, ale je dôležité, aby sa pridržiavali jednominútového ročníckého času. Takže nech sa páči. Ďakujem. Pani ministerka, vy ste povedali, že nechcete diskutovať o fínskej politike ja si myslím, že politické skúsenosti každého politika vo svojej vlastnej krajine sú veľmi dôl, je veľmi dôležité pre chápanie európskych politík, takže ja by som vás poprosil, aby ste odpovedali na základe vašej vlastnej politickej skúsenosti. Nie je to otázka k fínskej politike. Takže prvá otázka, závislosť od eh, uhlia. Myslíte si, že keď sa e, e, pohneme od uhlia smerom k jadrovej energii, je to dobrá myšlienka a bolo by to akceptovateľné pre e, európsku verejnosť vo všeobecnosti? Ďalšia otázka, ktorá je s tým prepojená. Ako si myslíte, v perspektíve politik klimatických zmien by európska energetika sa mohla vyhnúť geopolitickej závislosti od Ruska. A posledná otázka, opäť silno prepojená s realitou fínskej, ale vôbec nielen fínskej politiky. Čo si myslíte, aká je budúcnosť európskeho oceliarstva na pozadí politik eh, pre klímu? Eh, César Luena. Gracias, señora ministra. Le quiero poner la atención. Ďakujem, pani ministerka. Chcem poukázať na potrebu boja proti ekonomickej regresii a negativizmu. Určite poznáte kvalitné opatrenia, ktoré pomohli viesť k znižovaniu emisí oxidu dusíka. To pomohlo zlepšiť všeobecne ľudské zdravie. Ale v Španielsku môžem povedať, že nemáme e, takéto e, ohraničené. V Španielsku práve došlo k zvráteniu všetkých týchto opatrení, ktoré boli veľmi pozitívne pre zlepšenie verejného zdravotníctva. Takže ja chcem apelovať, že keď tu budú dobré opatrenia, ktoré budú zlepšovať verejné zdravie, aby toto žiadna politická zmena nemohla zvrátiť. No a potom využívanie odpadových vôd pre poľnohospodárske účely. Nás to teší, vy ste to spomenuli, ale chcem apelovať na to, aby to naozaj eh, poviedlo k celoplošne eh, európskemu úspechu. Ďakujem. Slovo má teraz eh, kolegyňa za eh, Renew. Pani Pérez, ďakujem pekne. Teším ma, že klimatické zmeny a obehové hospodárstvo budú v popredí vášho predsedníctva a preto by som sa chcela spýtať, aké konkrétne opatrenia budete mať, aby ste zabezpečili, že obehové hospodárstvo sa bude uplatňovať ako modus operandi vo všetkých sektoroch a častiach nášho priemyslu ako využijeme obehové hospodárstvo na to, aby sme plnili klimatické ciele. A e, zaznelo tu aj, že Európska komisia hodnotila túto správu s 54 e, cieľmi. Zaznelo aj, že textilný priemysel je oblasť, ktorá zaostáva všetci, ale vieme, že textilný priemysel využíva veľa zdrojov, má veľký dopad na životné prostredie, ale zároveň je veľmi dôležitý pre e, európsky priemysel. Takže ako tieto ambície e, zlúčiť, ako tomu napomôcť, zachovať konkurencieschopnosť, ale pomôcť životnému prostrediu. Ešte raz ďakujem. Ďakujem. Za EKR pani Višnevská. Ďakujem pekne. Pani ministerka, e, s veľkou pozornosťou som si vypočula váš e, prejav. Čo ma prekvapilo, bolo, že rovnováhu medzi emisiami a ich e, ukladaním chcete dosiahnuť v roku 2050. To Eh, bolo možno zle pretlmočené. Nie je to celkom pravda. Pani ministerka, eh, priemysel v Európe je v čoraz horšej eh, situácii. Naše klimatické ciele vedú k tomu, že firmy presmerovávajú, prekladajú svoju výrobu mimo EÚ. Okrem toho sa e, do Európy dostáva e, tovar e, vyrobený v krajinách, ktoré nepostupujú podľa našich klimatických cieľov. V Európskej únii nakupujeme tovar z krajín, A ktoré majú veľmi vysokú uhlíkovú stopu. Chceme mať takú politiku, ktorá by umožnila európskemu priemyslu e, konkurencieschopnosť. Ďakujem vám za to, čo ste povedali o spravodli e, vom, e, so sociálne spravodlivými zmenami, ktoré v tejto súvislosti plánujete zabezpečiť. Takže spravodlivá transformácia je dôležitá téma a takisto aj energetická chudoba. Ďakujem, ale prosím vás naozaj o rešpektovanie rečníckého času. Eva Kopec, EPP. Ďakujem bardzo, pani minister, bardzo uważnie. Przy... Ďakujem pekne. Sarastovo som si prečítala program vášho predsedníctva. Musím povedať, že podporujem e, priority, ako ste ich predstavili. Chcem sa teraz e, spýtať iba na jedno rokovania o chcete teda e, zabezpečiť rokovanie o e, rešpektovaní dodržiavania zásady právneho štátu. Ja som proti e, porušovaniu tejto zásady. Chcem sa spýtať, ako chcete efektívne realizovať ciele fínskeho predsedníctva tak aby eh, občania neboli eh, potrestaní. Naši občania potrebujú eh, klimaticky priateľské hospodárstvo. Takže ja si myslím, že by sme pri investícii prostriedkov nemali byť obmedzení dodržiavaním zásady právneho štátu Hlavne pokiaľ ide o prostriedky, ktoré idú eh, priamo do regionov. Ďakujem pekne, Gue. Eh, Ďakujem pekne, povedalo sa, že 2 eh, biliardy dolárov sa presunuli z rozvíjajúcich sa krajín do rozvinutých krajín E, zároveň 5 e, e, biliard išlo zo severu na juh. Takže ešte stále tu máme systém, kedy bohaté krajiny vlastne vykoristujú chudobné Máme tu aj daňové raje, nie je teda možné využívať profit na budovanie lokálnej infraštruktúry, ktorá by e, aj bránila e, nerozvinuté krajiny e, pred negatívnymi dopadmi klimatických zmien. Myslíte si, pani ministerka, že by bolo vhodné zaujať tu holistický prístup? budete proti dohode s Mercosurom, áno alebo nie? Je to, eh, eh, povedie to k deštrukcii amazonského pralesu, je to veľmi poškodujúce pre našich malých farmárov, ktorí majú potenciál eh, vytvárať čisté potraviny priamo v Európe. Ďakujem za nezaradených teraz. Ministrice, uh ministrice Mikonen, razgovarali smo ovdje o razmjeni gledišta, govorili smo o klimi, govorili smo... Hovorili sme tu uh, o klíme, o biodiverzite počas tejto výmeny názorov. Fíni sú uh, veľmi hrdí na svoje lesy. Ja chcem hovoriť o uh, odlesňovaní v Chorvátsku. Toto je uh, možné vnímať Eh, veľmi silno. Máme tu eh, štátom obospodarované lesy v Chorvátsku, hovorí pán Činčič. V Chorvátsku 5 miliónov eh, metro rástlo, 5 miliónov sa zoťalo, to sa zmenilo, teraz sa hovorí, že rast je 7,5 a ťažba je 6. Ale tieto čísla nič neznamenajú. Tento rast bol iba umelo nafúknutý a nejako sa neznižila skutočná ťažba. Odlesňovanie je sponzorované a chránené vládou, ministerstvom a teda e, štátnym e, lesným závodom. Ako je možné e, toto ukončiť? Ďakujem pekne. A teraz v ostávajúcich 7 eh, minútach skúsim dať priestor eh, piatim eh, ďalším rečníkom v rámci spontánej rozpravy, aj keď viem, že viacerí by chceli položiť otázku. Pán Buzoj sa chcel spýtať niečo, ale nie je tu, takže jeden za EPP. Dobre, nech sa páči, máte slovo. Vážená pani ministerka, chcem vás e, privítať medzi nami. Ja pochádzam zo Slovenska. Aj v Slovensku je environmentálna tematika veľmi aktuálna. Chcem povedať, že hlavne na vidieku sú problémy. Mnohí u nás odchádzajú e, z vidieku do miest alebo pendlujú medzi nimi, čo vedie k emisiám. Hovorili ste o biodiverzite. Ak ju chceme zachovať, tak to samozrejme niečo stojí. Poľnohospodári majú uh, straty, oni potrebujú investovať do zachovávania biodiverzity vo vidieku nie je vždy e, ošetrená otázka čističiek. E, chcem sa spýtať, budete to podporovať, e, aby sa podporoval takýto rozvoj vidieka, aby bol dostatok zdrojov pre dosiahnutie týchto cieľov za SND Maria Hena, Maria Arena. Americkí e, ekonomovia e, ukazujú, že ak by sme do našich uhlíkových emisí e, zaratali emisie zo spotreby, uhlíkové emisie Európy by sa zvýšili o 30 Pani von der Leyen teda prišla s návrhom, ktorý je naozaj hraničný. E, týka sa to uhlíkovej dane na hraniciach. Je to síce dobré, ale vyžadalo by si to mnohé zmeny. Takže ako chcete vy navrhnúť nejaký nástroj, ktorý by e, zohľadnil to, čo hovoria ekonomovia a zároveň by bojoval proti tomu, čo je momentálne zapísané v obchodných dohodách. Ďakujeme teraz za Renew Nikola Stefanuta. Ďakujem pekne, pani ministerka Mikonen. E, máme tu leto, to znamená aj extrémne počasie. Vidíme, že každý rok sa tu opakuje e, ten istý príbeh e, od septembra do októbra Eh, tu eh, vlastne máme potom eh, rôzne žiadosti o osobitné riešenie krizových situácií, ku ktorým došlo. Moja krajina, Rumúnsko, 18 krát požiadalo o takéto prostriedky. Takže pýtam sa, ako chcete ošetriť to, aby sme tu mali udržateľné riešenie katastrof v Európe, také, aby tu bol dosť zdrojov ktoré by riešili klimatickú krízu, s ktorou nikto z nás nevie e, zaobchádzať osamotene. Ďakujem. Yeah, thank you very much. Um... Ďakujem veľmi pekne. Mám otázku ohľadne oznámenia zo strany komisie, pokiaľ ide o deforestáciu. Ako riešiť deforestáciu? Bude to dnes zverejnené. A ako Maria Arena povedala, viaceré z tých našich emisí sú skôr importované, Takže program fínskej vlády má, obsahuje určitý slob, aby sme sa pozerali na tie dodávky v, tejto, v tomto kontexte. Je to veľmi dôležité, ak chceme zastaviť importy, deforestácie a prípady porušovania ľudských práv. Chcela by som sa preto spýtať, nie je niečo toto čo by sa týkalo e, v Rady pre životné prostredie a nielen Rady pre polnohospodárske záležitosti, pretože ide o životné prostredie. Prosím vás, urobte čo môžete na to, aby sa to dostalo teda pred ministrov pre životné prostredie. Ďakujem pekne a posledný za EKR, pán Zeliuska. Pani Zelievska. Vážená pani ministerka, ja vám želám veľa odhodlania. Nemáte k dispozícii ani 6 mesiacov, iba 3 mesiace v podstate, pretože na to, aby sa vážne vôbec hovorilo o rozpočte, treba o tom hovoriť už s novou komisiou a novú komisiu budeme mať asi najskôr koncom septembra. Takže ďalšia otázka. Máte snáď predstavu o tom, ako bude vyzerať, alebo by mal vyzerať rozpočet. Skôr ma teda zaujíma otázka vody, e, to znamená rozpočet v tejto oblasti. Keď hovoríme o obehovom hospodárstve, tak musíme jednoducho vnímať tento problém z viacerých uhlov pohľadu. Nede tu iba o využívanie vody, ale ide tu napríklad aj o spotrebiteľa, ktorý musí zaplatiť tú cenu za vodu aj za dodávky vody. Ďakujem pekne. Máte 5 minút k dispozícii na to, aby ste zareagovali na toto posledné kolo otázok. Ďakujem. Ešte raz by som sa chcela poďakovať za veľké množstvo dobrých otázok. Takže budem sa snažiť eh, na ne zareagovať. Bola tu otázka týkajúca sa výroby energie o otázka týkajúca sa možných riešení, ktoré uplatňujeme vo Fínsku. Veľmi rada by som sa vyjadrila o opatreniach, ktoré prijalo Fínsko v tejto oblasti, ale o to tu teraz nejde. Teraz som tu ako zástupkynia rady, takže... Ale máte pravdu v každom prípade, že energetický sektor má a zohráva veľmi dôležitú úlohu, pokiaľ ide o politiku v oblasti klímy v tejto oblasti musí vlastne každá krajina nájsť svoje riešenia. Keď sa chceme zbaviť fosílnych palív, tak musíme nájsť také riešenia, aby sme mohli prejsť čo možno najrýchlejšie na nejaký iný zdroj energie. A keď vidím, ako, aké skúsenosti máme vo Fínsku, tak asi fosílne paliva, respektíve atomová energia takisto nie je riešením, pretože už to stávame 10 rokov u nás a nemáme to stále hotové. Pokiaľ ide o opätovné využívanie vody, opakované využívanie vody, v tejto oblasti Fínsko chce pracovať na nariadenie, pokiaľ ide o opätovnom využívanie použitej vody. A na to, aby sa tento text čo možno najrychlejšie teda dostal do parlamentu, robíme všetko, čo je v našich sílách. Je to jedna z hlavných priorít fínskeho predsedníctva. Takisto tu odznela otázka, pokiaľ ide o konkrétne opatrenia v oblasti obehového hospodárstva. Obehové hospodárstvo je ťažiskovou témou pre Fínsko a my chceme týmto spôsobom znížiť množstvo emisí. a chrániť biologickú diverzitu. Toto je takisto jedna z oblastí, kde by sme mali investovať viac prostriedkov. Napríklad textilné, textilné odvetvia takisto si vyžadujú veľkú pozornosť. Vyžaduje si tú pozornosť v tom zmysle, aby tie súroviny, ktoré máme, boli efektívnejšie spracované, aby sme zmenšili ten negatívny dopad na životné prostredie. Pani poslankyňa Višnievská zasa hovorila o tej spravodlivosti. Tu musíme v každom prípade dbať čo možno najviac na to, aby sme čelili tým výzvam, ktoré sa rôznia medzi jednotlivými regiónmi, aby sme zohľadnili takto diverzitu a hľadali tú neutrálnosť na úrovni CO2. Treba o tom diskutovať s jednotlivými krajinami. Treba zohľadniť samozrejme odlišné východiskové pozície jednotlivých krajín aby to mohli podporiť všetky krajiny, pretože o to nám ide. A takisto otázka poslanca Kopača, pokiaľ ide o otázku právneho štátu. Fínske predsedníctvo kladie veľký dôraz na túto otázku, ale nespadá to do môjho portfólia ale pokiaľ ide o Fínsko, je to samozrejme ťažisková téma, teda ešte raz právny štát v krajinách. Pokiaľ ide o otázku týkajúce sa Mercosuru, ja viem, že týmto súvisia určité obavy, veď nakoniec včera sa to už prediskutovalo aj v rámci diskusie s ministrom Lepem, je veľmi dôležité, aby udržateľný rozvoj bol ukotvený aj pokiaľ ide o tieto témy. Ide tu predovšetkým o ten princíp prevencie, ktorý samozrejme treba vždy zohľadniť. Poslankyňa Hautala hovorila o otázke deforestácie. To je veľmi dôležitá téma. Komisia v tomto kontexte dala k dispozícii určité údaje, to znamená, kontinuálne nás informujú. Pokiaľ ide o možnosť rozšíriť eh, tú plochu zalesnenú. To znamená, členské štáty by mali urobiť viac, pokiaľ ide o otázku deforestácie a myslím si, že v rámci nášho predsedníctva sme ochotní a pripravení urobiť oveľa viac na to, aby sa počet zalesnených ploch nie zmenšoval, ale skôr zväčšoval. A takisto si uvedomujeme, že takisto si uvedomujeme, že tento rozmer je veľmi dôležitý v boji proti klimatickým zmenám. Ešte jedna otázka, že ako sa môžeme postarať o to, aby celý svet podporoval tieto naše, toto naše úsilie. To využívame už teraz naše zahraničné vzťahy oveľa viac ako, lep, ako predtým. Je úplne jasné, že všetci musia bojovať za tieto témy. A naše emisie CO2 v podstate súvisia priamo úmerne so spotrebou a myslím si, že Európska únia v tomto ohľade musí urobiť viac na to, aby sme na globálnej úrovni zohľadnili tieto témy oveľa viac. Musí to jednoducho byť odzrkadlené aj v cenách výrobkov, ktoré nakupujeme. Ďakujem pekne. Týmto sme sa dostali k záveru tohto tejto rozprave. Ďakujem veľmi pekne, vážená pani ministerka. Podarilo sa nám to všetko zvládnuť e, v časovom ažurite a predtým, než prejdeme do diskusie s vašim kolegom pre záležitosti pre rodinné otázky a zdravie, budeme mať 5-minútovú prestávku. Ďakujem pekne.